Starovi. Týmto sme rozpravu ukončili. Hlasovať budeme zajtra po 18. hodine. Ďalší bod programu je správa pána Moreheru, ktorá sa týka obchodných a ekonomických vzťahov so Spojenými štátmi. Teraz má slovo správodajca na 4 minúty, pán Moreira. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegovia, viete, hodina už pokročila a naozaj mi nepridáva na nálade to, že tu budem hovoriť pred prázdnou sálou. Chcem hovoriť o obchodných vzťahoch e, medzi EÚ a USA. E, táto správa bola odhlasovaná vo výbore pre medzinárodný obchod e, veľkou väčšinou. Ja osobne som veľmi spokojný s obsahom tejto správy. A to hlavne preto, pretože obsahuje naozaj veľmi silný signál a chce podporiť ekonomické a obchodné vzťahy medzi EÚ a USA. No a potom som spokojný aj preto, pretože správa obsahuje naozaj veľmi dobré body, ale nestanovuje nejaké podmienky pre ďalšie rokovania. Dopad tejto správy hlavne politicky. Je to vlastne signál podpory, že parlament podporuje otvorenie o, rokovania na dohode o, obchodných vzťahov, aby sa vytvoril ozajstný e, transatlantický trh. Mali by sme však odpovedať na dve otázky. Prvá, Dohoda takéhoto typu medzi EÚ a USA potrebujeme ju? Áno. Odpoveď je e, áno. E, všetko poukazuje na to, že sa pozitívne zvýši e, podiel obchodu medzi týmito dvoma krajinami. A potom sú tu niektoré výzvy, ktorým sa dá čeliť len spoločne. Napríklad nízky rast, Ďalej, um, nové, rýchlo sa rozvíjajúce ekonomiky, najmä Čína. Ďalej dôležité štáty ako Argentína, Brazília, Rusko. Uh, keď zlyhalo kolo z Dohy pre od, globálne otvorenie obchodu, jediná cesta je bilaterálne dohody a nemultilaterálne dohody. A potom e, otázka, druhá otázka, je možné toto dosiahnuť v nejakých rozumných e, termínoch? Treba povedať, že to nebude jednoduchá úloha, e, pretože v niektorých dôležitých sektoroch je veľa otáznikov, napríklad poľnohospodárstvo. Potom sú tu rozdiely, normatívne rozdiely, na miest, napríklad technické štandardy eh, pre automobily, mm, sú tu isté eh, zakorenené predstavy, eh, ďalej napríklad o životné prostredie a jeho zohľadňovanie pri výrobe automobilov. Ďalej sú tu veci ako GMO, geneticky modifikované organizmy, e, meso, ktoré pochádza z klonovaných zvierat. A len aby som spomenul niečo ako príklad. No ďalej a sú tu ešte dve veci a tie nemôžeme považovať za prekážku v ceste k zmluve. Poprvé, Dohoda by mala pokryť všetky sektory a bola by to, ma, mala by to byť najväčšia investícia do obchodu. A tie dobré dopady sú tak pozitívne, že mali by sme robiť isté ústupky, aby sme potom mohli vyťažiť plody toho obchodu a investícií. Takže vy, vyzývam parlament, aby podporil moju správu

Ďakujem, pán predseda. Obchodné a ekonomické vzťahy medzi EÚ a USA v oblasti sektoru dopravy je, e, sú potrebné e, kvôli tomu, e, že sa týchto, to, na tomto sektore zúčastňuje aj, zúčastňuje aj americké spoločnosti. Európske spoločnosti by mali eh, mať možnosť eh, participovať aj na americkom trhu a naopak. Avšak toto je prekažka, ktorú by sme mali eh, prekonať. Okrem toho si myslím, že je veľmi dôležitý vzťah medzi GPS a Galileom. Vďaka tomu sa rozvinie priemysel v EÚ a USA a takisto aj e, nástroje e, e, určenia geografickej polohy. Potrebujeme spoluprácu v oblasti štandardov, v oblasti ochrany osobných údajov. Ďakujem kolegyne Tikau a týmto sme skončili každý. Aj teraz má slovo pán kolega Píbal. pán predseda, aj pán spravodajca, naozaj to bola úžasná iniciatíva, ktorá sa týka posilnenia um, európskych a amerických obchodných vzťahov. Súhlasíme všetci s tým, že aké dôležité sú tieto vzťahy, pretože predstavujú hodnotu vyše dvoch um, miliard, no biliónov skôr, medzi EÚ a Spojenými štátmi a naozaj, že je to obrovský obchod e, a takmer polovic, je, ten objem tohto obchodu predstavuje polo, takmer polovicu nášho hrubého domáceho e, produktu. Takže tieto čísla, tieto údaje potvrdzujú, že naozaj európsko-americké vzťahy sú absolútne dôležité. Avšak stále sa dá urobiť viac v situácii ekonomických ťažkostí je potrebné zabezpečiť rast, pretože musíme zabezpečiť rast a zamestnanosť a práve e, investície a do podnikov sú, sú týmto prostriedkom. Na samite USA a EÚ v roku 2011 práve povedal, vytvorili spoločnú pracovnú skupinu pre e, rast a tvorbu pracovných miest a zhodli sa na tom, že je potrebné vytvárať pracovné miesta, ktoré budú vzájomné prospešné. 19. júna sme prijali priebežnú správu, v rámci ktorej sme pripravili predbežné e, závery, že no, taká úplná dohoda, ktorá by pokrývala všetky aspekty bilaterálnych vzťahov, by bola veľmi, alebo tým najlepším riešením zo všetkých možných. E, je to takisto dôležité aj z politického hľadiska, pretože to umožňuje takú packageovú dohodu, kde by bolo všetko zahrnuté. Takže e, ten proces rokovania sa začal, sa začal na poslednom samite EU-USA a to ide určite tým správnym smerom. Spravopracujeme intenzívne s našimi armickými kolegami pri príprave tej potrebnej záverečnej správy ešte do konca roku. Záverečná správa by mala pripraviť odporúčania o tom, ako postupovať ďalej a my si myslíme, že to je práve, eh, alebo to bude tým ďalším impulzom pre intenzívne rokovania. No a táto, eh, ten, takáto dohoda by mala pripraviť eh, bo táto správa by mala pripraviť materiál práve pre tú pracovnú skupinu, ktorá pracuje v prospech e, týchto ekonomických vzťahov. A takže ja by som vám ešte raz chcel poďakovať za, vašu hodnotný, za váš hodnotný príspevok. Ďakujem. Ďakujem pekne pánu kolegovi Pibalksovi, teda pánu komisárovi Pibalksovi a hlasovanie bude zajtra po 18. hodine. Ďalším bodom programu je správa kolegyni Foster, ktorá sa týka vykonávania právnych predpisov o jednotnom európskom nebi a dovolte, aby som teda dal slovo pani Foster na 4 minúty. Thank you, thank you, president.